J'ouvre notre euh, séance. Vážení kolegovia, otváram dnešnú schôdzu rozpočtového výboru. Na úvod chcem povedať, že sú v programe nejaké zmeny. Bod 4. Výsledok e, smerovacieho konania, ten bude až po hlasovaní 11.30. a to zmerovacie konanie 18. novembra e, o polnoci skončilo a nebolo úspešné, to znamená, že hlasovanie o mobilizácii Fondu Európskej solidarity a nástroja Flexibility body 5 a 6 správy Kristoforu Vioty. E, tieto hlasovania sú preložené na ďalšiu schôdzu, pokiaľ budúci týždeň dôjde k dohode, pokiaľ je rozpočet na rok 2019. Hlasovanie, pokiaľ ide návrh stanoviska k nariadeniu FEDER a FC, bod 14, e, správa Olbricht a e, takisto hlasovanie, pokiaľ ide o nariadenie e, o spoločných ustanoveniach, bod 18 správa Murešan, tieto, eh, toto hlasovanie bude až eh, tiež na budúce po hlasovaní na REGI. Bod 27, eh, European Border and Coast Guard, to bude na bode pred bodom 26 NDC. Čiže toto by boli návrhy zmien v našom programe. Ak to nie je proti, tento program v pozmenenej verzii považujeme za prijatý. Ďalšia téma 70. výročie vyhlásenia Univerzálnej deklarácie ľudských práv. Tento dokument bol prijatý 10.12.1948 zo strany 58 krajín, ktoré predstavovali v tom čase valné zhromaždenie eh, OSN, alebo boli tam zastúpené. Európsky parlament zajtra si pripomenie toto 70. výročie deklarácie. E, opakovane treba spomínať naše e, dedičstvo a naše demokratické inštitúcie, ktoré e, spravujú európsku legislatívu, majú za úlohu, aby to, táto deklarácia aj v praxi bola uplatnená. Preto aj v novembri eh, je zorganizovaná prvá, eh, prvý týždeň ľudských práv a k tomu sa tiež eh, chcem stručne vyjadriť a takisto aj predsedovia z iných výborov to robia. Samozrejme, nesúvisí to priamo s našou e, prácou e, výboru pre rozpočty, ale Nepriamo to samozrejme súvisí, rozpočty tiež nie sú e, nejaká banálna vec. Prostredníctvom rozpočtu každá spoločnosť vyjadruje svoju schopnosť konkretizovať svoj projekt, e, splniť svoje ciele. Tak sa treba povedať, že počas prípravy výročných rozpočtov a nového viacročného finančného rámca náš rozpočtový výbor sa e, rozhodol e, postupovať tak, aby sme mohli efektívne podporovať e, posilňovanie ľudských práv či v Európe alebo inde vo svete. A práve rozpočet má byť odzrkadlením týchto hodnôt. V rámci e, únie sme vždy podporovali dostatočné financovanie e, jednotlivých programov, ktoré súvisia s ľudskými právami Európa občanov, občianskej iniciatívy, a parlament vždy zdôrazňoval, že Európska únia má dodržiavať e, svoje záväzky tak, aby e, práva mužov, práva žien, práva detí, práva LGBT osôb boli vždy e, rešpektované a dodržiavané. V súčasnom kontexte Európsky parlament musí svoju zodpovednosť akceptovať a čeliť násiliu voči najzraniteľnejším osobám spoločnosti. Keby sme boli pasívni, e, bola by to naša chyba, naša vina. Keď e, e, rozpočet je nedostatočný, znamená to, že nemôže dostatočne chrániť takéto obete. A práve preto musíme dávať pozor na to, aby bol európsky rozpočet ambiciózny. A takisto sme povedali, že najbližší viacročný finančný rámec musí mať ako um, základnú hodnotu mier, demokraciu, právny štát, e, ľudské práva a rovnoprávnosť muži, ženy. A preto výbor pre rozpočet sa e, mobilizuje a jasne sme vyšedali alebo pošedali, aby skutočná azylová politika, e, migračná politika a integračná politika boli financované. Je to takisto tiež prvok alebo prvky, ktoré sú E, súčasťou tejto deklarácie ľudských práv. E, my chceme, aby Európa bola odvážna, aby chránila ľudí a aby e, sa venovala aj prvotným pôvodom migrácie a zároveň, aby sme predchádzali konfliktom v rozvojových krajinách. Bojovali sme za to, aby Eh, agentúry Európskej únie aj politiky Európskej únie, ktoré sa venujú týmto témam, eh, či sú to kontrola hraníc, utečenci a tak ďalej, aby naozaj mali dostatočné finančné prostriedky, aj ľudské zdroje, aby dokázali takýmto spôsobom čeliť eh, týmto migračným alebo utečenským tokom. Myslíme si, že Európska únia má byť solidárna, má vytvárať vhodné prostriedky alebo podmienky pre prosperitu aj v krajinách pôvodu veľmi dôležité sú investície do rozvojových politik. Tam, kde naozaj je chudoba, tam, eh, kde sú takéto problémy, ktoré by sa mali v ideálnom prípade riešiť najmä v krajinách pôvodu. A eh, myslím tu napríklad eh, na prípad Turecka, tam európske fondy majú byť podmienené tým, že sa budú vylepšovať situácie mm, podmienky v oblasti ľudských práv. 70 rokov po prijatí Univerzálnej deklarácie ľudských práv je jasné, že ešte nás čaká veľa práce a že veľa e, úloh, že treba splniť. Máme tu konkrétne e, ciele a my ako rozpočtový výbor e, sme sa naozaj snažili spraviť všetko preto, aby mohol aj európsky e, rozpočet e, prispieť tomu, aby sa nám podarilo čoraz lepšie naplňať tieto ciele. A práve preto e, mobilizácia v oblasti výskumu je veľmi dôležitá. Naďalej pôjdeme touto cestou a budeme sa snažiť zabezpečiť, aby tieto veľké princípy neboli iba nejaké slova, ale aby to bola realita aj vďaka európskej politike a aby som e, dal, aby sme dali e, a prinavratili dôveryhodnosť európskym e, politikám, aby naozaj to, čo sa robí, bolo zladené s tým, čo sa hovorí. Ďakujem pekne. Kolegovia, dostali ste návrhy zápisnice. E, ešte z oktobra a z novembra našich schôdzi. Pokiaľ nie sú k tomu nejaké pripomienky, tak tieto zápisnice e, považujem za prijaté. A teraz e, môžeme prejsť na ďalší bod hlasovanie. projekty alebo návrhy stanovisk, pokiaľ ide o legislatívne programy v ďalšom finančnom rámci 2021-2027. Pozrite sa prosím na to, či môžete dať svoje kartičky do tých zariadení. Spravte to, poprosím vás. Pravíme si test hlasovania. Otváram. a Hlasovali všetci. Niekto nehlasoval, jeden človek. Konec hlasovania. Ďakujem pekne. Prvé hlasovanie sa týka správy Ali a týka sa strategického plánovania SPP 31, kto je za, proti, zdržali sa, navrh prijatý. Česka za, proti, zdržali sa, návrh prijatý, sedmička, za, proti, zdržali sa, návrh prijatý, 32 za, proti, zdržali sa, návrh prijatý, 33 za, proti, zdržali sa, prijaté, osmička odpadáva, 34, ten je zladiteľný z 33, kto je za, proti, zdržali sa, návrh prijatý. 9 za, proti, zdržali sa, návrh prijatý. 10 za, proti, zdržali sa. Myslím, že prijatý, ale overíme si to. Čiže návrh číslo 10, nech sa páči. Konec hlasovania. Áno, návrh bol prijatý. 19 za, 13 proti, 1 sa zdržal. Návrh 35 za, proti, zdržali sa. E, zamietnuté 36 za, proti, zdržali sa. Zamietnutý 37 za, proti, zdržali sa. Zamietnutý 38 za a takisto 39 za, proti, zdržali sa. Zamietnuté 40 a 41 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 42 a 43 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 44 a 45 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 46, 47, 48 a 49, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté 50 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 51 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 11 za, proti, zdržali sa, to si overíme. Overíme sa to hlasovanie číslo 11. Konec hlasovania. Návrh bol prijatý 18 za, 16 proti. 52 za, proti. Zdržali sa, zamietnuté. 53 za, proti to si overíme. Čiže 53, otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté. 11 za, 12, 22 proti. Ďalej 15 e, za, proti. Zdržali sa. Zamietnuté. 12, 13, 14 za, proti. Zdržali sa. Návrh prijatý 55 za, proti. Zdržali sa. Zamietnuté 5. 56 za, proti, zdržali sa, návrh zamietnutý, 57 za, proti, zdržali sa, zamietnutý 58 za, teda pardon, stiahnutý 59 za, 59 teraz. 58 je stiahnutá a 59 o tej hlasujeme, kto je za. Proti. Zdržali sa. Návrh zamietnutý. Overíme si to. V poriadku, čiže 59. Otváram hlasovanie. Demande Koniec hlasovania. E, 12 za, 22 proti, 60 stiahnutá, 61 za, proti. Zdržali sa, zamietnuté. 62, kto je za, kto je proti, zdržali sa zamietnuté 63 za, proti, zdržali sa zamietnuté 16 za, proti, zdržali sa prijaté 64 za, proti, zdržali sa zamietnuté 65 za, proti, zdržali sa prijaté 66 za, proti, zdržali sa prijaté Jednotka, to je za, to je proti, zdržali sa prijaté. 17 za, proti, zdržali sa prijaté. 19 za, 18, pardon, zdržali sa 19, pardon, 20, kto je za, to je proti, zdržali sa prijaté. 21 vypadá, 2, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté. 3 za, proti, zdržali sa, prijaté. 4 za, proti, zdržali sa, prijaté. 22. Je tam pozmenujúci návrh ústny, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté. 23, kto je za, kto je proti, zdržali sa, zamietnuté. 24 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 25 za, proti, zdržali sa, prijaté. 26 je stiahnuté, 27 s ústnym pozmeňujúcim návrhom, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté. 5 vypadláva, 28, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté. 29, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté. 30, kto je za, kto je proti? Zdržali sa? Prijaté. A teraz celok textu, takto prijaté menovité hlasovanie, otváram hlasovanie. Všetci hlasovali? Končím hlasovanie. Prijaté. Gratulujem pánovi Alimu. Pokiaľ ide o správu kolegu Kyžmuka. Pokiaľ ide o polnospodárskú politiku spoločnú, pokiaľ ide o pilotný projekt, pokiaľ, pozmeňte návrh 9, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté 33, kto je za, kto je proti, zdržali sa, musíme si hovoriť elektronicky hlasujeme. 33. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Prijaté. 17 za, 15 proti. 34. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa. Zamietnuté. 10 a 35, to sú identické, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté. Poďme si návrh 11 a 5. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Musíme si to overiť. Overíme si teda 11 a 5. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. 17 za, 14 proti. 36. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Zamietnuté 12. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa zamietnuté. Overme si 12. Hlasovali všetci. Je tu kartička, ktorá ostala samotená. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 18 proti, 13 za. To bola 12. Pozmeňujúci návrh 13 až 6 rovnaký cieľ, kto je za, kto je proti. Myslím si, že to je zamietnuté, ale musíme si to overiť. 13 a 6. Zamietnuté. 17 proti, 15 za. 14, kto je za, kto je proti zdržali sa, zamietnuté, 15, kto je za, kto je proti, zdržali sa, zamietnuté, 16, kto je za, kto je proti, zdržali sa, zamietnuté, 37, kto je za, kto je proti, zdržali sa, zamietnuté, 17, 18, 19 a 20, kto je za, kto je proti, zdržali sa, zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 21, kto je za, kto je proti, zdržali sa, zamietnuté, 22 za, proti, zdržali sa, zamietnuté, 23 je stiahnuté, 24, 25, 26, 27. Prepáčte, 24, 25, 26, 27 nie, to je osmička či 24, 25, 26 a 28. Kto je za, kto je proti, zdržali sa, zamietnuté. 38. Kto je za, kto je proti, zdržali sa, overme si 38. Končím hlasovanie. Prijaté. 13 proti 19 za 27, kto je za, kto je proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 28 za. Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Teraz prejdeme k úvodnému stanoveniu Pozmeňujúci návrh. 28. Chcete overiť 28? Dobre, otváram hlasovanie. O 28. hlasujeme, otváram hlasovanie. 28. Končím hlasovanie. Prepáčte, prijaté. 15 proti 17 za úvodné ustanovenia. 29, pozmeňujúci návrh 29, ústny pozmeňujúci návrh, to je za kto je proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Kompromis číslo 1. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Kompromis číslo 2. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Prijaté. Pozmeňujúci návrh 3. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Prijaté. 7.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 Teraz o celku textu, takto pozmenenom, menovité hlasovanie, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. 24 za, 3 proti a 5 sa zdržali. Gratulujem spravodajcovi. Teraz správa pani Gardia Zabal Rubial. Ide tu o námorný a rybolovný fond. Pozmeňujúci návrh 4223, kto je za, kto je proti. Zdržali sa zamietnuté. Overíme si to? Overíme si to, dobre. 4223. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci? Nie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 13, 14 a 18. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Prijaté. 15, 16. Kto je za? Aj 17. Prepačte. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Prijaté. 43, 44, 45 a 46. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 47 za. Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 48, 49 a 32. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 50, 51 za. Proti? Zdržali sa? Overme si. 50 a 51 otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Prijaté. Pozmeňujúci na 52, 53, kto je za, kto je proti, zdržali sa zamietnuté. 22, kto je za, kto je proti? Zdržali sa zamietnuté. 38 za. Proti? Zdržali sa prijaté. 54 kto je za. Kto je proti? Zdržali sa prijaté. 55 kto je za? Kto je proti? Zdržali sa prijaté. 56. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa zamietnuté. 57 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 58 za, proti, zdržali sa, prijaté. 59 za, proti, zdržali sa, overme si 59. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci, končím hlasovanie, prijaté. 16 za, 15 proti. Teraz úvodné až kompromis 1, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté. 7 za, proti, zdržali sa, prijaté. 8, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté. 20 s ústnym pozmeňujúcim návrhom, kto je za, kto je proti, zdržali sa, nie je to jasné, musíme si to overiť, otváram hlasovanie o 20. Končím hlasovanie. Zamietnuté 16 proti, 14 za, 21 kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté 9 za, proti, zdržali sa, prijaté 24, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijaté. 25 za, proti, zdržali sa, prijaté. 10 s ústnym pozmeňujúcim návrhom, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté. 26, ten vypadáva, pretože desiatka bola prijatá. 27, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté. 28, kto je za, kto je proti, zdržali sa, musíme si to overiť. 28, otváram hlasovanie. Hlasovali všetci, končím hlasovanie. Zamietnuté. 18 proti 12, a to bola 28. 29. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Prijaté. 30, kto je za, kto je proti, zdržali sa, zamietnuté 31, kto je za, kto je proti, zdržali sa, zamietnuté 33, kto je za, kto je proti, musíme si overiť 33, otváram hlasovanie, to sa týka 30. -ky. si počkajte. Hlasovali sme predsa o 33. Končím hlasovanie o 33. Zamietnuté. A teraz ideme overiť aj 31. 31. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 19 proti, 12 za. 34, kto je za, za 34, kto je proti. Nie je to jasné, musíme hlasovať. Elektronicky otváram hlasovanie. 34. Končím hlasovanie zamietnuté, 19 proti 12 za, 11 za, proti, zdržali sa, prijaté. 35 za, proti, zdržali sa, musíme si to overiť, overme si 35 elektronické hlasovanie, otváram hlasovanie, končím hlasovanie, schválené, 13 proti, 17 za, 36, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté 37 za, proti, zdržali sa, prijaté 39 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 40 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 12 za, proti, zdržali sa, prijaté 41 za, proti, zdržali sa, prijaté. A teraz odseky 1 za, proti, zdržali sa, prijaté 2 za, proti, zdržali sa, prijaté 3 za, proti, zdržali sa, overme si štvor, trojku, pardon, trojka, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie, zamietnuté, 16 proti 15 za. Teraz štvorka. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Prijaté. Peťka za, proti, zdržali sa, prijaté. Teraz o, celku, to, o celom textu budeme hlasovať menovite. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené 27 za, 4 proti. Gratulujem. Gratulujem pani Zabal. Teraz prejdeme k programu nástrojov predvstupovým IPA 3 správa Ivany Maletič. Pozmeňujúci návrh 26, kto je za, kto je proti, zdržali sa, zamietnuté 27 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 28 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 8 za, proti, zdržali sa, prijaté. 29 za, proti, zdržali sa, musíme si overiť 29 menali, elektronickým hlasovaním. Hlasovali všetci, končím hlasovanie zamietnuté, 19 proti, 12 za, 30 za, proti, zdržali sa, prijaté. 9 stiahnuté, 10 za, proti, zdržali sa, prijaté 11 za, proti, zdržali sa, prijaté 12 za, proti, zdržali sa, prijaté 31 za, proti, zdržali sa, prijaté 13 za, proti, zdržali sa, prijaté. 32 za, proti, zdržali sa, prijaté. Teraz úvodné ustanovenia 14 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 15 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 1 za, proti, zdržali sa, prijaté. 16 za, proti, zdržali sa, musíme si hovoriť 16. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci, končím hlasovanie. Zamietnuté, 22 proti, 10, 17 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 18 za, proti, zdržali sa, prijaté. 19 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 2 za, proti, zdržali sa, prijaté. 20 s ústnym pozmeňujúcim návrhom, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté, 21 za, proti, zdržali sa, prijaté, 3 za, proti, zdržali sa, prijaté, 22 za, proti, zdržali sa, zamietnuté, 4 za, proti, zdržali sa, prijaté, 23 za, ten vypadol,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 Pozmite na 33 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 34 za, proti, zdržali sa, prijaté 35 za, proti, zdržali sa, overme si 35, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté 18 proti 13 za 36 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 37 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Teraz o celom textu takto pozmenenom. Menovité hlasovanie. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Schválené 27 za. Gratulujem pani spravodajkyni. A teraz správa vášho predsedu. Erasmus. Správa Erasmus. Návrh 3 za, proti, zdržali sa, prijatí. 21 za, proti, zdržali sa, prijatí. 4 za, proti, zdržali sa, prijatí, 22 stiahnutý. 23 za, proti, zdržali sa, prijatý. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. 24 za. Proti. Zdržali sa. Prijatý. 25 za. Proti. Zdržali sa. Prijatý. 15 za. Proti. Zdržali sa. Prijatý. 16 za. Proti. Zdržali sa. Prijatý. Úvodné ustanovenia 1 za, proti, zdržali sa, prijaté. Návrh 17 za, proti, zdržali sa, prijatý 18 za, proti, zdržali sa, prijatý 19 za, proti, zdržali sa, návrh prijatý 20. Tam je ústny pozmeňovací návrh za, proti, zdržali sa, návrh prijatý dvojka za, proti, zdržali sa, návrh prijatý. E, teraz celý text v tomto pozmenenom znení. Menovité hlasovanie, otváram hlasovanie. Konec hlasovania. Návrh prijatý. 29 za, 2 proti, nikto sa nezdržal. Gratulujeme spravodajcovi. Ďakujem pekne sur le rapport... Ďalšia správa. Timo, Timo Vlken. European Solidarity Corps 3 za, proti, zdržali sa. Návrh prijatý 8 za, proti, zdržali sa. Návrh prijatý 9 a 6 za, proti, zdržali sa. Návrh prijatý prílohy 10 a 7 za, proti, zdržali sa, navrh prijatý, úvodné ustanovenie 1 za, proti, zdržali sa, schválené, 4 za, proti, zdržali sa, navrh prijatý, 5 za, proti, zdržali sa, navrh prijatý, e, navrh 2 a ústne, ústne pozmeňujúci návrh za, proti, zdržali sa, navrh prijatý. Teraz e, celý text v pozmenenom znení menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Konec hlasovania schválili to. 27 e, hlasov bolo za, 4 hlasy boli proti, nikto sa nezdržal, takže gratulujeme pánovi spravodajcovi Vlkenovi. Ďalší návrh, alebo ďalšia správa, druhá správa pána Aliho na dnešný deň. To je tzv. antifraud program, program proti podvodom. Kompromis A za, proti, držali sa, návrh prijatý. Návrh 8 za, proti, zdržali sa, návrh prijatý. Návrh 1, teda 9, pardon, za, proti, zdržali sa, to si overíme. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. 6 e, hlasov, 16 hlasov bolo proti a 14 iba za, takže návrh bol zamietnutý. To bola teda osmička. Teda, pardon, ospravedlňujem sa predseda deviatka. Chcete si osmičku overiť? Tak, overíme osmičku. Váciame sa k číslu 8, otváram hlasovanie. Konec hlasovania. 14 za, 17 proti. Návrh zamietnutý. Návrh 1 za, proti, zdržali sa. Návrh prijatý. Návrh 2 za, proti, zdržali sa. To nie je úplne jasné. Čiže dvojka, hlasujeme elektronické, otváram hlasovanie. Nebolo to úplne jasné, keď ste hlasovali, čiže koniec hlasovania. 28 za, traja proti, prepačte, som to asi nejako zle pozrel. No, si som to nevidel poriadne. Desiatka za, proti, zdržali sa, návrh prijatý, trojka za, proti, zdržali sa, schválame Teraz e, celé, e, celý text, otváram hlasovanie. Konec hlasovania. 28 za, 2 proti, zdržal sa 1. Gratulujeme pánovi Alimu. Alors, nous reprendrons la séquence vote cet après-midi à 15 heures. E, ďalej e, budeme hlasovať e, dnes po obede o 15. Čiže hlasovanie vybavené a teraz zmierovacie konanie. V prvej fáze zmierovacieho konania, ktorá sa uskutočnila 19. novembra, tam sme sa nedopracovali k dohode medzi radou a parlamentom. Rokovania pokiaľ ide rozpočet 2019, e, e, budú pokračovať v najbližších dňoch. Ale chcel by som poďakovať všeobecnému spravodajcovi aj spravodajcom ostatných sekcií a takisto aj spravodajcovi e, k agentúram. Ďakujem, poďakovať im za ich prácu, takisto aj všetkým, ktorí v rámci delegácií e, pracovali ale v rámci delegácie. Je to taká nevďačná práca častokrát, pretože človek trávi celé hodiny e, na rade, čaká na to, ako sa veci e, budú vyvíjať. Takže ďakujem, že ste tam zostali až do konca a že ste takisto zachovali jednotu našej pozície v rámci zmierovacieho konania s radou. Rada vystupovala dosť neflexibilným spôsobom. Pán komisár Oettinger sa snažil nájsť nejaký kompromis, za čo mu ďakujem. Boli sme aj, eh, až by som povedal, zaskočení, pretože najprv to vyzeralo celkom dobre. 16. v piatok eh, na obed sme sa stretli, bol tam Daniel Viotti, bol tam Paul, Paul a Jens Geier a mali sme pocit celkom dobrý, že bez nejakých väčších problémov eh, by sa eh, nám to po obede mohlo podariť zvládnuť a potom sa to nejako celé zvrtlo po obede. Išlo tam o použitie nového článku 15.3, nového nariadenia, finančného nariadenia, ktoré sme začiatkom 2018 spustili a ktoré umožňuje v prípade tých výskumných kreditov, keď človek všetky kredity nevyužil v roku N-2, proste používať e, ich e, v rámci roku NA. E, všetky tie vyhlásenia boli také jednoznačné, zdôrazňovali, že naozaj hľadáme nejaké e, dobré podmienky pre našu e, budúcnosť, aby sme e, neboli vždy podriadení iba tým digitálnym gigantom, ktorí sú z Ameriky alebo z Číny, aby naozaj Európa si našla a získala svoju digitálnu suverenitu. Vždy sa o tomto hovorí a vidíte, v tejto otázke bola rada neoblomná. Je pravda, že rada a tiež komisia sa snažili nejaké nové peniaze E, tam e, v úvodzovkách e, prihodiť. Je tam tých 400 miliónov z tej správy, pokiaľ ide o kredity z horizontu 2020 či z roku 2017 a komisia sa snažila na potom in extremis navrhnúť nejaké zdroje v rámci iných programov, ale boli to niektoré desiatky alebo isté desiatky miliónov, ktoré boli e, zobraté tam či tam, proste, alebo zobrané tam či tam a naozaj e, nebolo to na úrovni e, toho, ako sme to my predstavovali v súlede v súvislosti s tým článkom 15.3. Potom pracovná skupina na vysokej úrovni so zastupcami rady, komisie, parlamentu, kde by predsedom bol pán Monty alebo niekto iný to bol taký nejaký návrh, e, taký klasický návrh, ako e, posunúť to rozhodnutie na neskôr. Takže komisia pripraví nový návrh e, rozpočtu. Tento návrh by sa k nám mal dostať v 30. a znamená to, že o nejakých 10 dní, necelých 10 dní by sme ho mali mať a komisia potom navrhne alebo predloží ten návrh tu na výbore 3. decembra 14.30, to bude v pondelok na výbore a potom sa uskutoční trialog alebo trialógy 4., 5., prípadne 6. 12. A potom, ak dôjde k možnej dohode, Koreper by to 12. a Rada 10. A v, za takýchto podmienok by sa o rozpočte dalo hlasovať v Štrasburgu. Teraz dám slovo pánovi správodajcovi Daniele Viotimu, ktorý vždy vystupoval jednoznačne a má k tomu aj mandát z Európskeho parlamentu, keď sa hlasovalo na plenárke, pokiaľ ide rozpočet na rok 2019. A takisto ho v tom podporuje aj naša delegácia, delegácia parlamentu. Nech sa páči, Daniele. Grazie, prezidente. Permetti, mi permetta... Ďakujem pekne, pán predseda. Dovolte mi, aby som na úvod e, sa poďakoval sekretariátu nášho výboru a takisto aj zamestnancom jednotlivých politických skupín, pretože títo ľudia naozaj e, nás podporovali, pomáhali nám od začiatku a to nie iba za posledných e, pár dní, ale celý ten čas aj v rámci prípravnej fázy rámci celej tejto vôdzokách cesty a bolo to pre mňa e, niečo nové, niečo dôležité ako skúsenosť a myslím si, že by som mohol povedať, že bez e, podpory týchto ľudí, technickej podpory by sme asi, teda aj politickej, psychologickej podpory, ktorú som od nich e, dostal, od ľudí zo skupiny, e, by to bolo veľmi náročné, aby som to celé zvládol. Kolegy, kolegy, sia relatori delle altre sezioni e delle, e delle, e delle mh, mm, agenzie. Ďakujem najmä eh, spravodajcom z ostatných eh, subjektov, z ostatných agentúr. Ďakujem všetkým kolegyňam a kolegom, ktorí boli prítomní a ktorí nás podporili politicky aj inak počas celej tejto fázy. Eh, to skutočne nie je žiadna samozrejmosť, že dostaneme takúto politickú podporu. Vážim si to. Hlasovali sme o tom e, počas nášho rokovania, aby sme si opakovane potvrdili náš mandát pre radu. Nechcem hovoriť dlho, ale chcem sa zamerať na hlavné základné politické prvky, ktoré nás rozdelili bez toho, že by som zachádzal do detajlov ktoré nám žiaľ nakoniec neumožnili ukončiť toto do eh, hodovacie eh, konanie. Sú tam určité pre principiálne problémy, ktoré sa týkajú dvoch eh, vecí. Jednu vec už riešime od júla. To je vec, ktorú cítime v celom parlamente a nikdy sme to nestiahli z rokovacieho stolu. A síce nástroj e, financovania pre utečencov v Turecku. Toto sme riešili vždy na každej oficiálnej schôdzi s ministrom, s radou, na e, rokovaniach. A vždy sme opakovali, že toto je pre nás zásadná otázka. Druhá zásadná otázka sa týka článku 15 nového finančného nariadenia. E, požadovali sme, aby to bolo uplatnené, lebo tento nástroj tu je, vytvorili sme ho spoločne a je to nástroj, ktorý jasne hovorí, že nechceme e, využiť nič e, nové, vytvárať nič nové, ale využiť to, čo tam už je. Sú to opatrenia, natoľko dôležité pre budúcnosť nášho kontinentu, našich štátov, výskum a mládež. To sú veci, o ktoré nám išlo. A rada to, musím povedať, veľmi arogantne uzavrela, kde sa snažili parlamentu ich e, priority zrušiť e, a tvrdili nám, že najlepšie vedia, ktoré sú priority a čo máme podporiť alebo nie, aby sme neotvárali diskusiu opäť na strojke alebo FTT. Nož, lebo že to bude iritovať členské štáty. No neviem, ako to povedať, ale boli tam aj ľudia, ktorí to dosvedčia. My sme sa naozaj snažili zo všetkých síl výjsť im v ústrety pozrieť sa aj na tie veci, ktoré boli úplne nediskutovateľné, ako napríklad možné škrty alebo znižovanie prostriedkov niektorých našich priorít. Nemôžem predsa pripustiť, aby niekto mi e, nanúcoval moju agendu a hovoril, o čom môžem či nemôžem rokovať. My zastupujeme jednu z dvoch hlavných rozhodovacích vetiev. Zastupujeme našich občanov. A keď mi rada tvrdí, že tá, tá pozícia je nepripustná a že nie je možné dve zásadné témy rokovať 15 a FRDN no už Neviem, ja predsa nemôžem len tak zložiť zbranie a povedať, dobre, nebudeme o tom vôbec rokovať. Takže toto boli dve základné veci. A ešte dve krátke úvahy, čo sa bude diať. Chcel by som vám všetkým jasne povedať jedno. Ukázalo sa jasne to, že diskusia, ktorá prebieha, nie je vlastne len diskusia o rozpočte 2019. Diskusia sa týka mocenských vzťahov medzi Európskym parlamentom a radou. Ide tu o to, ako si nastavíme nástroje a aké nástroje dáme kolegovi Olbrichtovi pri vyjednávaní o nadchádzajúcom viacročnom finančnom rámci. Serióznosť a vážnosť, akou pristúpime k budúcim rokovaniam a ako sa budeme držať našich eh, pozícií, to ovplyvní našu celkovú kredibilitu a bude dôležité, ako podporíme mm, našich kolegov, kolegu Olbrichta, Toman Levandovského v týchto rokovaniach o VFR. To nie je len rozpočet na rok 2019. Mám ešte jednu požiadavku na náš výbor. Myslím si, že naše stanovisko už nemusíme od znova vyjednávať. Mali by sme sa pridržiavať našich princípov, podporiť našich koordinátorov, pridržiavať sa článku 15.3 ako úplne kľúčového bodu našich rokovaní aj keď vieme, že je to veľký spor vo vzťahu k rade. Mám to privilégium, že som bol správodajcom pre rozpočet na rok 2018 a som optimistický, pokiaľ ide o to, že sa to podarí dotiahnuť do decembrovej štrasburskej plenárky. Máme ešte trochu času, vynaložím na to všetok môj čas. Ale nemôžem predsa požadovať, aby kolegovia z parlamentu hlasovali o rozpočte, ktorý pôjde proti našim princípom a ktorý bude v rozpore s tým, čo sme si povedali jasne na predchádzajúcich plenárnych zasadnutiach. Ďakujem pekne pánovi spravodajcovi. Pokiaľ ide o e, výskum, tak e, E, snažíme sa dosiahnuť čo najlepšie výsledky, trvať na nás, našej pozícii. Teraz si počujeme kolegov z ďalších sekcií, spravodajcov z ďalších sekcií. Jose Manuel na mesto pána Rubicha, nech sa páči. Ďakujem pekne. E, ja sa vyjadrím e, najmä k časti 5, e, ktorá, ktorú má starosti pán Rubich. Ďakujem pekne v mene PP e, pánovi spravodajcovi, teda spravodajcom, aj hlavnom spravodajcovi, aj e, potom spravodajcom za iné sekcie, aj tiem spravodajcom, aj politickým skupinám. A Európsky parlament tu ukázal, že je naozaj jednotný. A je to otázka spravodlivosti o čo nám tu ide. Takže chcem poďakovať pánovi komisárovi. Dúfam, že pán komisár sa teraz nestiahne alebo nejako neustúpi tej neustupčivosti až iracionalite rady. Chcem pripomenúť, že je to rozpočet, e, pokiaľ ide o 0,9 hrubého domáceho e, produktu alebo e, príjmu a e, tu napokiaľ e, rada je proti, tak ako keby nerozumela tým pravidlám. Rada veľmi arogantne hovorí, že pokiaľ ide o tie financie pre utečencov do Turecka, to sú 2 miliardy do rozpočtu a miliarda pre nás a už sa nič meniť nebude a nedá sa s tým nič spraviť, tak to proste bude. A jednoducho zobral si právomoci parlamentu a zabudol na to, že my sme tu rozpočtová rozpočtový orgán. Istým spôsobom povedali, rozpočet o tom rozhodujeme my, my rada. A potom sú tu niektoré členské štáty, ktoré chcú povedať, nie, rozpočet o tom rozhodujem ja osobne, e, ja ako štát teda. Viaceré členské štáty to spravili v súvislosti s ich pozíciou, pokiaľ ide o túto tému konkrétne teda pokiaľ ide o tú tému výskumu. A som prekvapený, že rada ako keby nepochopila ani čo vlastne schválila. Rada istým spôsobom teraz podkopáva, spochybňuje samotné nariadenie, ktoré samotná rada e, prijala. E, občania dobre rozumejú, že rada chce vyhodiť 413 miliónov, čo suma, ktorá bola už prijatá v prípade e, výskumu. 413 miliónov, ktoré boli dohodnuté, ktoré boli alokované, ale neboli využité. A parlament chce iba ľahkú, e, nekomplikovanú vec. Nechceme o tieto peniaze prísť. Tieto peniaze už boli raz e, alokované na účely výskumu. A iba chceme, aby sa naozaj využili. E, využili sa na konkurencieschopnosť Európy, na zamestnanosť a tak ďalej. A je tu, myslím si, že jedna vec, o ktorej naši občania nevedia. Nemecký minister financí nechce použiť tieto peniaze na výskum, a pritom Nemecko je krajina, ktorá najviac využíva výskum. Občania to dobre vedia, nemeckí občania dobre vedia, že nemecký minister financí nechce využiť tieto peniaze na výskum, a preto sú peniaze, ktoré už sú k dispozícii. Francúzskí občania vedia, že francúzsky minister financí tiež nechce tieto peniaze E, takto využiť, pričom Francúzsko je na treťom mieste z všetkých krajín, ktoré najviac využívajú zdroje z horizontu 2020 a tiež by som bol prekvapený, keby Macron vedel vôbec o tom, že má ministra, ktorý e, je proti samotným Macronovým návrhom, pokiaľ ide o viac Európy. Je to obrovský rozpor a nedá sa akceptovať a občania by to mali vedieť. Parlament nechcel nič navyše spravil všetko preto, aby sa dopracoval e, k dohode. A sú tu nejaké veci, ktoré e, mi naozaj prekážajú. Ten, e, tá rada je naozaj arogantná. Tá pozícia, ktorú hovorí rozpočet, to sme my, potom sú tam návrhy, dokonca opakujem konkrétne členských štátov, ktoré si ktoré dokonca hovoria rozpočet, to sme my, my naše štáty E, teda hovorím o nejakom možnom provizoriu. Prečo by e, rada nechcela rozpočet na rok 2019? Tie problémy s Brexitom im nestačia? Ešte sú pridávať ďalšie problémy? Rada chce iba mm, dávať e, argumenty populistom, extrémistom, ktorí hovoria, že vidíte, inštitúcie sa nevedia dohodnúť a pritom tu nejde o nejaké obrovské percenta. Toto je 0,01 percenta, alebo možno dokonca ešte menšia suma z nášho celkového rozpočtu. Čiže rada takto reálne dáva darček v úvodzovkách um, týmto populistom, týmto euroskeptikom uh, um, ďalší spôsob, ako môžu pochybňovať Európu. A my proste, keď takto toto počúvame, že rozpočet o tom rozhoduje iba rada a parlament, parlament, ktorý volia e, ľudia, ten sa k tomu nemôže ani vyjadriť. To je proste pozícia rady a je neakceptovateľná. A treba to povedať, treba občanom jasne ukázať, že my chceme rozpočet, ale že to je rada, ktorá robí všetko preto, aby sme sa k tomu rozpočtu nedopracovali. A chcem povedať ešte ďalšiu vec. Nebol by som ani prekvapený, keby nakoniec v poslednej chvíli e, rada e, pripravila nejaké ďalšie návrhy tiež tohto populistického typu, a potom e, povie, že no, to bol parlament, ktorý nechcel šetriť e, v tej alebo tej oblasti a vždy sa snažia ako keby nedopracovať k tej dohode. A to je podľa mňa vec, ktorá je ktorá, ktorá vlastne nám nedáva e, ten rešpekt, ktorý sa slúžime, ale nielen nám, ale ani našim občanom. Ďakujem pekne. Merci. Est-ce que je vais d'abord donner la parole au, au, au rapporteur fictif. Ďakujem, dám ešte slovo tieňovým spravodajcom. Jose Manuel sa vyjadril v mene pani Holmajerovej. Pán Kolmel. Ďakujem, pán predseda. Budem dnes veľmi stručný. Ďakujem spravodajcom za túto veľmi e, rozsiahlu prácu a za vehementnosť, e, ktorou postupujú v prospech veci, ale viete, že EKR zastáva e, iné stanovisko, to je známe, takže to nechcem opakovať a teda takto stručne z mojej strany na teraz ďakujem. Ďakujem pekne, pán Kolmel, pán Depre. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja podporím to, čo tu odznelo veľmi dobre z úst pána kolegu Joseho Fernandeza. Chcem sa teda najprv poďakovať. Nede to iba o štýl, ale je to skutočne tak, ako to vnímame naša delegácia. Pán Vioty a aj vy vnímame to takto. My sme v rámci týchto rokovaní preukázali zomknutosť, ktorá je dôležitým prvkom, to znamená pozícia parlamentu bola, že budeme hájiť parlamentné stanovisko. Jose Manuel to povedal, pretože niektorí, možno si to myslí aj pán Kölmel, že to, čo my žiadame, nejaký laxizmus, ale my chceme náš návrh rozpočtu podporiť. 1% hrubého domáceho dôchodku, pokiaľ ide záväzky a pokiaľ ide o platby, ja si myslím, že v minulosti my, e, v Európskej únie sme nemali nikdy takéto návrhy, kde by jednoducho rozpočet predstavoval tak málo, pokiaľ ide hrubý národný dôchodok. Takže ja si nemyslím, že je tu laxizmus. A povedal to aj pán predseda, tá komunikácia zo strany rady vidíme, nejde tu iba o rozpočet, pokiaľ ide o za rok 2018, ide tu skutočne o rokovania, o viacročnom finančnom rámci to, že sa neakceptuje napríklad 15.3 tak ako zatvorili dvere na rade voči tomuto. Toto nám zatvára dvere aj pokiaľ ide o kľúčové záležitosti, ktoré naši spravodajcovia, pokiaľ ide o jednot- vlastné zdroje, pokiaľ ide o rezervu, ktorá by vychádzala z tých záväzkov. Ja, si, ja analizujem tú situáciu, ktorú tu máme nasledovne. Odmietajú to preto, pretože budeme mať rokovania ešte aj o viacročnom finančnom rámci. A v rámci týchto rokovaní rada bude trvať na týchto prísnych stanoviskách, pokiaľ ide o sumy. Rada navrhuje 1,8, 1,08, my žiadame 1,03 a nedosiahneme to. To nám nedajú. ani jedno, ani druhé. Takže jediná možnosť na to, aby sme vytvorili podmienky, v rámci ktorých Európska únia bude môcť čeliť všetkým týmto zlyhaniam, je to, že tu budeme mať maximálnu mieru flexibility a rezervy a ešte aj vlastné zdroje. Tieto tri prvky predstavujú pre mňa kľúčový prvok. A práve z tohto dôvodu, vážený pán predseda, si myslím, že náš výbor by dnes mal dať mandát spravodajcovi všeobecnému na to, aby vyslali Komisii Európskej signál, že jednoducho potrebuje, aby sa povedalo, vážení priatelia, tá myšlienka využívania 15.3 to, 15 to vychádza z vás, od vás. To nebol náš návrh, to vyšlo od vás. My to podporujeme, pretože si myslíme, že to bol návrh, ktorý bol veľmi inteligentný a preto, mu ďaku, preto ďakujeme za neho. Tak nežiadajte teraz od nás, aby sme sa toho vzdali pretože na jednej strane je to dobrý návrh a na druhej strane v rámci tohto rámca logiky to pasuje. Takže vážený pán predseda, kolegovia a kolegyne, ja by som si žiadal, aby sme dnes vám dali mandát a dali mandát aj nášmu všeobecnému spravodajcovi, aby takto oficiálne informoval komisiu, že to, čo nebude navrhovať 15 trojku, jednoducho nedostane našu podporu. Ďakujem veľmi pekne, pán Depre. Komisia vás počula pretože pán Kopman je tu a dostane aj slovo. Pani Niriada nie je tu. Pán Taram, pán Sole. Ďakujem, pán predseda. Najprv by som sa rád poďakoval spravodajcom a predsedovi nášho výboru za to, že mandát hájil až do posledného do poslednej minúty žiadali sme o e, výnimku jednomyselne. Myslím si, že sme si zachovali našu pozíciu a bolo to nevyhnutné urobiť, tak zdá sa naozaj neskutočné, že sa hádame o niekoľkých miliónoch eur v eh, rozpočte 150 eh, tisíc miliónov eh, eur. Ale diskutujeme teraz o úlohe parlamentu ako spolu zákonodarcu pri príjmaní rozpočtu a tiež diskutujeme o potrebe implementovať pravidla tak, ako boli prijaté. A hovorím teraz o finančnom nariadení článok 15 bod 3. Ten predsa existuje, treba ho implementovať. A myslím si, že tie technické prekážky by sa mali dať e, prekonať a nemalo by sa to využívať e, ako výhovorka e, a neaplikovať toto ustanovenie. Tiež si myslím, že nadchádzajúce negociácie o v viacročnom finančno, finančnom rámci sú tiež ohrozené, lebo každý už sa pripravuje na tak povediac boj Eh, to je v poriadku, ale my, parlament, eh, musíme eh, zotrvať na našej pozícii týkajúcej sa rozpočtu 2019 a pri všetkom tom, čo príde neskôr. Takže pripájam sa k výzve pána Dupreho, aby sme vyslali silné posolstvo voči komisii, že v nadchádzajúcom rozpočtovom eh, kole chceme vidieť návrh v súlade s článkom 15.3. Ďakujem. Euh, Ďakujem pekne, pán Sole. Teraz zostane slovo pán Soltek. Nevidím ho však. Takže kolegovia, ktorí sa chcú vyjadriť, pani Zabal, nech sa páči. Sí, muchas gracias, presidente. Seré muy breve. Ďakujem pekne, budem e, stračná, e, stručná, pardon. E, a ako vidíte, všetci to vnímame podobne. Snažili sme sa aj v piatok, aj v pondelok, ale nepodarilo sa to. A potom sme všetci povedali, že nie je to zase nejaká dráma, ešte je čas, ešte sa môžeme vrátiť k novému návrhu. Je to pravda, máme do 31. decembra na to čas, aby sme pracovali na novom návrhu, ale musím povedať, že e, naozaj máme veľké obavy, pokiaľ ide o túto situáciu. Hovoríme tu o rozpočte, ktorý je na úrovni 1% e, hrubého národného dôchodku, čiže už naozaj nemôžeme byť striktnejší, pokiaľ ide o čísla v rozpočte. A vidím, že e, naozaj e, rada vždy tlačí, keď to bolo 1,1,1, keď to bolo 1,0,9. Keď chceme nejaký program posilniť, iný musíme oslabiť. Keď prídeme o peniaze, o peniaze lebo sa nevyužia, nevyužijú e, nejaké zdroje, tak to nevadí. Čiže naozaj oni stále iba chcú škrtať, škrtať, škrtať. A častokrát sa hovorí o tom, že nahrávame populistom a ja mám eh, pocit, že eh, nahrávame dokonca ľuďom, ktorí v skutočnosti sú proeurópsky nastavení, ale nakoniec e, si to rozmyslia, pretože takúto Európu oni si nepredstavujú, toto oni od nás neočakávajú. To je pre mňa ešte možno problematickejšie. A v piatok sme to hovorili možno príliš entuziasticky, ale najprv všetko bolo ako keby v náš prospech. Nebol problém s rozpočtom za rok 2018. V predchádzajúcich rokoch tieto problémy boli a tie komplikovali to rokovanie. Mali sme naše priority jasne nastavené. Dohoda bola taká, že rada má jasnú prioritu a to sú tie peniaze pre Turecko. My máme zase trochu iné priority a možno nájdeme nejaký bod, kde priority aj rady, aj parlamentu sa vyvážia. A rešpektovali sme aj tú úroveň návrhu, ten objem, tú sumu, ktorú navrhla komisia a e, to všetko ďaká tomu, že nariadenie, teda to finančné nariadenie nám ako keby padlo e, z neba s tým, s tou sumou, ktorú sme mohli využiť. A to nám umožňuje posilniť Horizon 2020 a tie výskumné programy, čo bola presne vec, ktorú parlament požadoval, ale v skutočnosti je tu o opätovné využitie peňazí, ktoré mm, by sa inak boli nevyužili. Takže mali sme všetko k dispozícii e, preto, aby sme sa dopracovali k rozumnému e, k rozumnej dohode, ale e, rada vyzerá, že je naozaj nenasytná, že je veľmi, je to taký až žgrloš by som povedal, nechce nič e, dať, všetko iba škrtať, škrtať e, a ja takmer sa až za nich hambím za tú spoločnú deklaráciu, ktorú máme teraz na stole. My sme rok rokovali o nejakom nariadení a teraz chceme vytvoriť pracovnú skupinu, ktorá sa samozrejme na to, či vôbec to nariadenie e, je možné uplatňovať. E, veď to je absurdné. E, keď, to, keď tam nie je politická vola z ich strany, nech to povedia ale že teraz týchto 400 miliónov eur e, proste sú ochotní o ne e, prísť, nech to povedia, že proste e, je to, že to je ich politické rozhodnutie a netreba to riešiť s právnikmi ani so žiadnymi expertami. My ako parlament sme povedali, že pre nás je toto hlavná priorita, odkedy rokujeme o finančnom rámci, že teda všetky nástroje e, sa budeme snažiť využiť. To je tiež istý politický kompromis s radou a s komisiou, teda že budeme používať všetky a využívať všetky nástroje, ktoré máme k dispozícii, preto aby z tohto veľmi obmedzeného rozpočtu e, sme neprišli ani o eur. A máme ten finanč, to finančné nariadenie, ktoré nám to aj umožňuje využiť týchto 400 miliónov. Ak to rada nechce, tak je to ich politické rozhodnutie, ale naozaj pre mňa to je hamba, že e, takúto deklaráciu vôbec máme na stole. My naďalej obhajujeme naše priority, myslím, že máme na to právo, máme na to dobré argumenty, my ako rozpočtový orgán, e, aj politicky legitímny orgán, to robíme podľa mňa dobre. Čiže e, ja dúfam, že si nás komisia pozorne vypočuje a že zohľadní priority oboch inštitúcií, pretože každý samozrejme má svoju logiku, svoje priority, politické priority, ale všetko sa dá zladiť, keď bude návrh, e, aký sme už mali k dispozícii aj v tej verzii e, číslo 2, ak sa tam nejaké veci možno pozmenia, v zásade to vyhovuje, alebo malo by to vyhovovať prioritám jednej aj druhej inštitúcie. Ďakujem pekne. Ďakujeme pekne za vaše slova, ktoré sú veľmi rázne. A teraz dostane slovo pán Sarvama. Nech sa páči. Ďakujem pekne, vážený pán predseda. Nebudem strácať čas, ale teraz naozaj je e, čas pritvrdiť a e, vyjadriť sa nahlas, aby e, rada nás počúvala. My v podstate by sme mohli zažalovať radu za to, že sa nepridržiava tohto nariadenia európskeho práva. Ehm, ale mám také tušenie, že komisia príde možno s niečím, čo veľmi jasne, eh, záväzne eh, bude konštatovať, že článok 15.3 finančného nariadenia bude aplikovaný v príhodnej dobe. A ak tak bude, nož v takom prípade musíme byť tiež pripravení. Ale skôr, než e, toto bude na papieri, e, musíme zvýšiť naše úsilie byť hlasnejší, ale musíme byť pripravení na tento moment, lebo keď v končnom dôsledku na záver tá dohoda nebude, e, všetko vlastne sa zrúti Erasmus, Horizon. Takže naozaj súhlasím, že máme tam určitú červenú e, líniu a keď nebudeme mať tento jasný text k 15 e, že sa bude v 2020 aplikovať, e, um, lebo to chceme, aby sa aplikoval 2020 a VFR. To sú tie najdôležitejšie body, ktoré chceme. Ďakujem pekne, Jans Gajer už prišiel medzi nás predtým, než dám slovo Monike, ešte dám e, slovo spravodajcovi o agentúrach, ktorý nás bude informovať o tom, čo sa týka dotácií rozpočtových, pokiaľ ide o agentúry. Jens, nech sa páči. Um äh, Ďakujem pekne, mal som naliehavý termín mimo, takže som e, na chvíľku musel sa vzdialiť. Čo sa týka agentúr, Ehm, som tam trochu rozpoltený, lebo vlastne v piatok popoludní sme riešenie mali. A potom zo súkromných e, dôvodov som musel e, zavčasu večer odísť z e, konciliácii zo zmierovacieho konania. Pozrel som sa na podklady cez víkend a boli tam urobené zásahy podstatné, najmä pokiaľ ide o agentúry, ale Napríklad EASO, e, tam máme nárast, e, teda e, krátenie financí o 9 miliónov, teda my sme to navrhli a zrazu na návrh komisie je tam 69 miliónov preč. Nož a to je bod, o ktorom musíme ešte raz hovoriť. Mám taký dojem, že tam veci, ktoré už sme mali prakticky dohodnuté v určitých čiastkových oblastiach rozpočtu, že už nie sú rozporované, ale ak naozaj to takto je, tak e, musíme ešte raz sa pozrieť e, na vec, či je to takto realizovateľné. Som ochotný si pozrieť e, mnohé veci a na mnohé sa pozrieť aj z pohľadu naliehavosti. Nie všetky finančné prostriedky treba mať k dispozícii okamžite 2. januára, ale e, finančné požiadavky agentúry takto podstatne krátiť, to by spôsobilo naozaj závažnú škodu. A tam ešte ohlásim potrebu diskutovať. Inak to bolo celkom um, dobre medzi komisiou, radou, mnou, spo, spravodajcami. To stanovisko rady sa vždy nieslo v tom duchu, že to ešte nie je definitívne, ale no, verilo predsedníctvo, že návrh má šancu prejsť. A keď teraz všetko začneme od nuly, s novým návrhom rozpočtu môže sa stať, že už pre túto dohodu tiež nebude mm, žiaden základ viac a že budeme musieť začať od znovu, ale to záleží od múdrosti úradníkov v komisii eh, transferovať doma veci, ktoré už sme si dohodli, alebo ešte viac <laughs> prehlbiť naše rozdiely. Takže vidím, že kývate, prikyvujete hlavou. Ďakujem pekne. A teraz ešte tieňoví spravodajcovia dostanú slovo. Monika chce doplniť slova Joseho Manuela a potom ešte pán Taro, ktorý prišiel ako tieňový spravodajca. Pani Toma ešte pôjde po pánovi Taránovi. Nech sa páči. Ja som sa len krátko ohlasila kvôli zasadnutiu koordinátorov. Len som chcela doplniť prvý bod, ktorý ktorému sa aj u nás nevenuje pozornosť, je, že rada chcela v kapitole 5 masívne škrty v objeme viac než 50 miliónov a to je cesta, ktorou sa nemôžeme uberať, lebo keď administratívu takto vyhľadujeme prakticky, že nebudú už môcť pracovať, už na čo potom vôbec príjmame zákony v parlamente, takže určité veci e, musia byť k dispozícii, aby e, e, sme mohli byť akcieschopní. To sa bude týkať tak komisie, teda určité veci sa budú týkať tak komisie, ako aj parlamentu a nesmieme takto poháňať populistov. Rokovala som aj o rozpočte 2014, ktorý rozkotal Mm, kde sme z rokovaní odišli, my parlament a poprosíme koordinátorov, ty Daniela aj my tieňoví spravodajcovia. E, musíme sa zamyslieť nad tým, čo urobíme, keď komisia príde s návrhom bez e, e, toho 15.3. A mám taký dojem, že komisia takýto návrh predloží, že e, sa nebude zohľadňovať 15. A čo e, budeme robiť vtedy? Ja spomínam si 2014, kedy pani Georgieva zašla tak ďaleko, že sa nám ešte ako tak podarilo našu pozíciu zachovať, ale niektoré základné veci e, nie. Takže aj s touto otázkou sa musíme zaoberať a možno by sme už príliš, teda už vopred e, mali sa obrátiť aj na komisára Oettingera, e, aby sme neboli e, takto kabátení. To poznáme aj z 2014. Najprv nás vyšlú do boja a potom sme následne my tí zlí, že sme vôbec bojovali. Nož na to si veľmi dobre spomínam ešte z 2014. a nechcem to zažiť ešte raz, aby potom my sme e, tam stali ako tí, ktorí požadovali príliš veľa niečo nad únosnú mieru. Áno, musíme eh, mm, sa dopracovať k nejakému jasnému stanovisku k 15 trojke. Eh, keď komisia bude eh, zásadne proti, nebude to jasné, musíme niečo za to potenciálne požadovať, ale poprosím, aby sme si toto uvedomili a pripravili pozíciu, lebo sa obávam, že s tým bez 15 trojky komisia príde, lebo nechce mať dva náskový rozpočet a um, musím teda v druhom rokovaní si spomínam, v druhom kole rokovania v 2014 sa veľa vecí zrazu už neobjavilo, ktoré v prvom boli. A pokiaľ ide o agentúry, Jens, myslím si, že tam e, minus 46 miliónov bol návrh a keď prejde Dublin 3, že sa to bude riešiť potom dodatočným návrhom rozpočtu, o tom hovoril Oettinger, že by to vlastne nebolo krátenie, ale ide v podstate o Dublin 3 a potom v druhom mesiaci 19 by to tak nastúpilo. V poslednom kole rokovaní sa nehovorilo o tom, že to chce vypustiť úplne, len išlo o nejaký posun, lebo Dublin 3 príde tak neskoro, že teda v 2019 už nevstúpi do účinnosti. To je len na tvoju informáciu ale dúfam, že tie návrhy komisie, ktoré si e, vyrokoval, už budú v ich návrhu obsiahnuté, že nebudeme opäť začínať od nuly, takže by sme sa snať mohli už stretnúť niekde tam, e, kde sme sa minule rozišli a toto by sme takto mali aj pánovi Oettingerovi povedať. Monsieur Taron. Ďakujem pekne, pán Taron. Ďakujem pekne, pán predseda, za slovo. Ja chcem povedať iba nasledovné. Náš kolega Sole sa už vyjadril a ja iba v podstate nechcem ani zopakovať, čo povedal. Ide tu o to, že to treba podporiť a chcel by som môj rečnícky čas dať skôr Izabel Toma, ktorá má istotne veľa vecí, ktoré môže prezentovať. Eh bien, puisque Madame Thomas a déjà reçu le transfert de parole. Euh, Pani Toma už sa prihlásila o slovo, takže má aj požehnanie, môže hovoriť. Izabel Toma, nech sa páči. Áno, ďakujem pekne, pán predseda, ďakujem pekne, pán Tara. Takže v stručnosti ja podporujem a zdieľam podstatu toho, čo tu odznelo ohľadne jednotnosti delegácie, ale chcela by som takisto povedať k niečo ku koherentnosti našej pozície a takisto aj pokiaľ ide o kompetenciu tých, ktorí hovorili v našom mene, hovorím teda o predsedovi a našich spravodajcoch. Ja si myslím, že skutočne parlament môže byť pyšný na svoju delegáciu a na tieto diskusie. V každom prípade, podľa mňa, sú tu dva prvky. Prvý je, ako to povedal aj pán Dupre, a ten sa týka teda viacročného finančného rámca. Myslím, že to takisto povedal pán Viotti. Je tu taká skúška síly, ktorá možno zatieňuje tú diskusiu ohľadne rozpočtu na 2019, ale pozor, to nie je poprvýkrát, kde rada nie je flexibilná. Ich argumentácia, a takéto vlastne v komunikácii rady, ich argument alebo problém je ten, ten sa týka tej rezervy, pokiaľ ide o záväzky. A pokiaľ ide o aplikáciu alebo odmietnutie aplikácie článku 15.3. A to je veľmi dôležitý prvok a už dlho nie je to teda niečo nové, čo by bolo v tých diskusiách, pokiaľ ide o parlament a na druhej strane pokiaľ ide o radu. A v rámci tej komunikácie, alebo pokiaľ ide o oznámenie rady, tam sa uvádza veľmi jasne, že Rada je znepokojená z toho, že by to mohlo vytvoriť precedens a určitú neistotu, pokiaľ ide o dopad e, pre budúcnosť. Takže to vysvetlenie z ich strany aj písomné je veľmi jasné a my by sme na to mali zareagovať. Myslím si, že Reagovala na to aj pani Holmajer, už to bolo povedané, ja podporujem to, čo povedal pán Dupré. Posla, posl, poslal sa list, alebo pošle sa list na komisiu, aby sa jasne povedalo, že my sme prijali, ako by som to povedala, s uspokojením návrh zo strany komisie, ktorý nás vlastne mal vymaniť z tejto slepej uličky a Ide tu o to, aby sa aplikovalo tak e, nariadenia finančného, ako aj finančného viacročného rámca. Tieto dve dôvody, dva dôvody sú legitímne. Takže to je prvá vec. Ja podporujem návrh Gerarda Depreho, aby sa teda napísal takýto list na komisiu, aby sme jasne napísali, že je, to treba urobiť. A to hovorím, pokiaľ ide o rok 2019, teraz nehovorím o roku 2020, pretože stále odkladáme na zajtra to, čo môžeme urobiť ešte dnes, ale v podstate sú to sluby, ktoré sa týkajú iba tých, ktorí ich počúvajú. A nakoľko teda nám A vidíme, že už sme o tom hovorili v minulosti. A teraz už vidíme, že aj rok 2020 bude mať tento problém, možno tu nebudeme my, takže nás to možno ani nemusí zaujímať, no to nemôžem tak povedať. Nám ide o to, aby sa to teda plnilo v roku 2019. A druhá vec ide o oznámenie alebo komunikáciu parlamentu. A už to poviem veľmi rýchlo, budem sa ponáhľať. Je to veľmi dôležité. Žiadalo sa zo strany rady, aby obe strany boli pri komunikácii rozumné, aby neútočili na, druhu, inštitúciu. My sme to teda doslova dodržiavali, túto dohodu medzi radou a parlamentom. Môžem prečítať to znamenie tlačové, ktoré je absolútne v duchu tohto, tejto dohody. Každý urobil snahy, chváli od na to, aby sa tu urobili, aby sme sa dohodli. Takže my sme to jednoducho urobili. A teraz prečítam, čo napísala rada. Avšak rada urobila konštruktívnu ponuku, bla bla bla, a parlament uprednostnil využiť, toto jednoducho nie je akceptovateľné. My naše záväzky dodržiavame a rada ich nedodržiava, takže čo by som navrhla? Nechcem do tejto agresie ešte prilievať olej, ale ide o transparentnosť. Ja by som si teda žiadala, pretože nakoľko teda už parlament bol takto ho, na ňo zautočili zo strany tohto oznámenia a rada nepočúva. Nemusíme na nich útočiť, stačí, aby tieto pozície, ktoré vidíme, jednoznačne nie sú zlučiteľné, ale sú to stanoviska a musíme prispôsobiť k tomu transparentne a prezentovať ich obe. A takýmto spôsobom si myslím, že by sme získali, ak by sme to zverejnili alebo poukázali na to, tak to by sme umožnili rade, aby jednoducho sa netvárili, že hrajú tých dobrých, keď to v podstate tak nie je. Ďakujem pekne a teraz dostane slovo komisia. Nebudeme teraz o tom liste sa baviť. Máme tu pána Kopmana, ktorý je tu od začiatku, takže istotne mm, uvedomil si, čo my chceme. Ide tu len o to, aby sme, aby teda Rada na druhej strane očakávala jednu miliard, napríklad pokiaľ ide nástroj pre Turecko, a pokým máme rozpočet, tak nie sú ani miliardy pre Turecko. Takže tie žiadosti sú vyvážené, pokiaľ ide o parlament a pokiaľ ide o radu. a chceme rozpočet, tak jednoducho musíme sa vzájomne rešpektovať. Pán Kopman, máte slovo. Pán Artvi, ďakujem pekne za vaše pozvanie. Vážení poslanci, poslankyne, dovolte mi povedať, že v prvom rade treba zdôrazniť vynikajúcu spoluprácu a silnú podporu, ktorú ste preukázali viacerým prioritám obsiahnutým v rozpočte. Myslím si, že môžem teda hovoriť v mene pána Oettingera. A zdôraznil aj on, že táto spolupráca bola príkladná a my sa takisto tešíme na tomto základe, vychádzajúc z tohto vlastne aj na ďalšiu spoluprácu, pokiaľ ide o ďalší postup. Chcel by som povedať, že ja som sa ako nový riaditeľ všeobecný pre rozpočet e, veľa naučil a, a urobil som veľký pokrok, pokiaľ teda ide o matériu. Neočakával som ex ante, že budeme teraz hovoriť o ponižovaní, o ľudských právach, o arogancii a týchto emocionálnych všelijakých porivoch, pretože ktoré podľa mňa, ak sa pozrieme na tú matériu, na ten predmet, o ktorom hovoríme, tam je dosť vecí, ktoré treba riešiť, ale v každom prípade toto nie je až také produktívne, keď o tom hovoríme. Prečo to hovorím? Pretože ja si myslím, že my by sme sa mali pozrieť na to, kde sme eh, na začiatku tohto týždňa prestali spolupracovať. Ja to hodnotím tak, že vy, parlament a my, komisia, v podstate sme pracovali smerom k situácii, kde treba zablahoželať parlamentu. A to je na mieste. Viete, že rada začala navrhovať škrt na úrovni na 5 miliardy. Myslím, že ste veľmi úspešne toto zmietli zo stola a tá diskusia teraz nie je o, nie, nie je o škrtoch, ale o navýšeniach. Takže ja si myslím, že to je veľký výdobytok. A myslím, že aj ten rozpočet, ktorý ste vlastne vy dostali do takej predfázy dohody, to je vlastne rozpočet, ktorý vo viacerých ohľadoch eh, dostáva tým očakávaniam občanov a podnikov a môžem to ilustrovať, pretože myslím, že ste urobili veľmi dobrú prácu tým, že ste to dostali do tejto fázy, kde celá komisia vám je vďačná. V horizonte 2020 by sme išli od rozpočtu 11,2 miliardy k 12,3 miliarde a to je 1,1 miliardy investícií do konkurenceschopnosti výskumu a poznatkov. Ďakujem veľmi pekne za prácu tohto parlamentu a tohto výboru. Pokiaľ ide o Erasmus, tam zasa vidíme navýšenie, pokiaľ ide o výdavky, 12, z 2,3 miliardy, myslím, že na tých rokovaniach sa vám to takmer podarilo, na 2,7 miliardy, takže gratulujem. To je 400 miliónov eur viac. Takže to sú konkrétne veci, 400 miliónov eur, to je jednoducho 200, 200 tisíc študentov extra, ktorí budú mať možnosť e, využívať tento program. Ja by som to kvalifikoval ako vynikajúci úspech a takisto sa nachádzate vo fáze, kde vlastne iniciatíva pre zamestnanosť mladých by dosiahla plnú mieru tým, že by tam bolo posilenie o 116 miliónov a ja si myslím, že toto sú nové peniaze a nie frontloading. A pokiaľ ide o priority, nástroj pre európske susedstvo, tento mal byť navýšený, pokiaľ ide o záväzky, zhruba o 100 miliónov eur, zatiaľ čo finančná pomoc Palestíne eh, Prepačte, pán raditeľ, prerušuje pán predsedajúci, ale tlmočníci nás opustia o chvíľočku, takže bolo by dobre pripomenúť to, čo sa podarilo nám získať. To je dobre, že to spomínate, ale pozrite sa skôr na to, čo ste tu počuli dnes. Nás by zaujímal váš pohľad na to, čo ste tu počuli. Pán Artvi, ešte sa vám nepodarilo dosiahnuť tieto veci, ktoré tu spomínam toto je vlastne tá fáza, kde to celé sa prerušilo. Ja si myslím, že na to, aby sme dobre postupovali ďalej, treba si uvedomiť, že tu je možnosť, vďaka vašej dobrej spolupráce a práce, že sa tu dá dosiahnuť viac než 800 miliónov eur, pokiaľ ide o to, čo navrhuje, v porovnaní s tým, čo navrhuje komisia. Takže ja si myslím, že to je veľmi veľký pokrok a mali by ste byť na to pyšní ako výbor ale bol tu veľká diskusia o tej 15 trojke. Chcel by som vám pripomenúť, že komisia nenavrhovala 15 trojku, ani parlament nenavrhoval 15 trojku. Toto je niečo, čo vlastne komisia vniesla do rokovaní v rámci navrhovaného kompromisu. Toto je takisto niečo, čo v rámci finančného nariadenia je nové a je to teda možnosť, možnosť aby sa tieto peniaze takýmto spôsobom vrátili. Keď počúvam tieto diskusie, tak to niekedy z ako keby finančné nariadenie to požadovalo, že toto musí urobiť. To je iba možnosť však. My v plnej miere s vami súhlasíme, že by to jednoducho malo opodstatnenie, aby sa to urobilo, ale nie je to automatické, pretože to sa nehovorí explicitne v tomto finančnom nariadení. A myslím, že musíme spolupracovať a urobiť všetko preto, aby sa to urobilo, pretože to má zmysel. A to, čo robí rada, Hovoria, že táto myšlienka prišla v poslednej chvíli, že nie sú čísla k dispozícii a že treba viac času na to, aby sa to celé vyhodnotilo. A my za nás, ehm, nám je ľúto, že tu je takáto pomalosť v tomto procese zo strany rady. Nechápame, prečo to musí tak dlho trvať. Ale toto je teda stanovisko rady. Stanovisko komisie je zasa také, že tento nástroj je hodnotný a že tak, ako vy hovoríte, je dobré, aby sa to využívalo a využívalo systematicky. Takže to je niečo, na čom by sme sa mali zhodnúť a usilovať sa o to. Čo komisia takisto naznačila je, že kedy sa to urobí, ako sa to urobí, ako sa to zaznačí, tak to je otázka predmetu pre rokovania medzi, jedno, medzi dvomi rozpočtovými orgánmi. My vítame vaše stanovisko, ale rovnako sme aj realisti a musíme sa pozrieť na výsledky. Takže teraz nemôžem urobiť nejaké záväzky v mene komisie v tomto zmysle. A chcel by som povedať, že pokiaľ ide o realitu, Urobili ste veľký pokrok, pokiaľ ide o to navýšenie v rozpočte, mali by ste to popierať. Skutočne ste radu posunuli ďalej z tej pozície, kde oni boli ale nebola taká šťastná podľa nás, podľa komisie a ten rozdiel, ktorý teraz máme, a nie je rozdielom, ktorý sa týka, nie je to nejaký principiálny rozdiel, pretože myslím si, že pokiaľ ide o využitie 15 trojky, je tu skôr taký rozdiel, pokiaľ ide o modality v prístupe, a takisto sa to týka možných 200 miliónov eur, ktoré by sa tam mali doplniť. Takže treba, aby to občania vedeli, že ste urobili veľa, že sa vám podarilo veľa dosiahnuť a teraz sme sa približili k niečomu, kde jednoducho tie rozdiely sú už veľmi malé. Dovolte mi teda povedať, nechce, ak, sa, ak to celé zlyhá, ak sa nedohodnú tieto dve časti rozpočtových orgánov, tak prejdeme k tým provizorným 12 nám. To znamená, že budeme v podstate musieť pracovať s rozpočtom, ktorý je podobný s rozpočtom za rok 2018, s všetkými tými mínusmi, ktoré spomenul pán predseda, ale zároveň treba povedať aj so všetkými nevýhodami, pokiaľ ide o to, že nebudeme mať tie dobré výsledky, ktoré som spomenul predtým. Takže to je zlý výsledok ak Únia nebude mať rozpočet. A posledný raz, keď sa to stalo, ako viete, to bolo v roku 86, to znamená pred 32 rokmi. Chcete skutočne, aby to skončilo takto, kde takýto dobrý rozpočet, skutočne takýto dobrý rozpočet by viedol k situácii, pán Kopman prerušuje, pán predseda, pokiaľ ide o systém 12, ten funguje tak dlho, pokým tu nie je nový rozpočet hovoríte, že rada sa musí oboznámiť s týmto novinám, tak možno potom polovica januára by bola dobrá lehota. Dva týždne, ktoré sú ešte do hlasovania, možno prinesú svoje výsledky a umožnia rade, aby si, oslovili, aby si osvojili tieto 15, eh, ten bod 15.3. A uvidíme, ako sa to premietne potom do toho diskurzu hlav štátov. Spomenal to aj pán eh, Barozo. Myslím si, že dohody sa <laughs> dajú dosiahnuť v priebehu roka. Myslím si, že tie mesiace, kde nebude dohoda, tak tam jednoducho budeme vidieť, že jednoducho tie nebudú dostatočné peniaze na tie záväzky a či to už je želateľné alebo nie, to je jednoducho otázka politického hodnotenia zo strany dvoch inštitúcií, ktoré vlastne rozhodujú o našom rozpočte a to, tam je aj parlament. Avšak predsa len jedna pripomienka, predtým ešte teda uzatvorím. Ja som veľmi vďačný za silné posolstvo alebo podporu, ktorú dávate článku 15, 3 a že to chcete dosiahnuť, to je veľmi dôležité, ale zároveň by som chcel všetkým pripomenúť, že ani komisia, ani parlament v podstate to nenavrhli formálnym spôsobom a osobne by som povedal, že ja som trochu prekvapený, že niečo, čo do toho vniesla komisia ako elegantné riešenie, teraz má štatút nejak niečoho nedotknutelného, čo parlament považuje skutočne za veľmi dôležité. A ešte nie sme v takej fáze, ale že ak je to alternatíva disponibilná, tak by sa predsa len malo zvážiť to, či skutočne chceme alebo nechceme mať dohodu. Tak to je také pozorovanie z mojej strany, ale v každom prípade tešíme sa tejto podpore za vynikajúcu spoluprácu a som presvedčený, že zdravý rozum zvíťazí na všetkých stranách a takto sa nám podarí dospieť k uspokojivému výsledku v decembri. Ak sa pozrieme na to, kde dnes sme, myslím si, že táto dohoda je niečím, na čo by mal byť parlament veľmi pyšný. Ďakujem pekne. Istotne ste pochopili, že my nie sme notár, notárským úradom, kde prepisujeme veci, čo nám nariadí rada. My máme zodpovednosť voči našim občanom. Pán spravodajca, poďakujeme sa teraz tlmočníkom za to, že na, predlžili svoju prácu. Ďakujem pekne aj ja tlmočníkom za ich podporu a trpezlivosť. Vážený pán Kaufmann, nemožno povedať, že tento parlament pracuje tak, aby sme sa dostali do 12-mesačného provizória. Nie, urobili sme a urobíme všetko preto, aby sme rokovania dotiahli do konca a mali dôstojný rozpočet. Takto otázka e, nestoja vôbec nie je úmysel dostať sa do 12-mesačného provizória. Eh, oproti eh, tejto ponuke, čo máme povedať, že teraz riskujeme mi rozpočtové provizórium, nie je dobré, pretože tá ponuka jednoducho nie je dobrá a nie je možné, aby to celé stroskotalo na článku 15.3, to je článok, ktorý sme odhlasovali spoločne v rade. My je to nástroj, ktorý tam je a je to principiálna záležitosť v máji ešte k dispozícii nebol. Vstúpilo to do platnosti v júni, takže chceme, aby to bolo aplikované. Je to dôležitá vec, pretože rada od nás chce, aby sme my odviedli špinavú prácu, aby sme my e, urobili tú špinavú prácu, ktorú Rada a členské štáty nie sú ochotné urobiť. Jednak finančný nástroj Turecko a prostriedky na vedu a výskum radšej e, budú e, navrhovať používať nové čerstvé peniaze a budú tvrdiť, že sme to my, ktorý navrhujeme blokovať e, prostriedky. Európsky parlament požaduje viac peňazí od členských e, štátov e, a oni budú hovoriť, že ale parlament sú tí, ktorí chcú viac peňazia, ktorí utrácajú, ale my predsa nechceme ani o euro viac od členských štátov. My chceme využiť len tie prostriedky, ktoré tam sú a neboli vyčerpané. Čiže preto nám o to takto ide. A posledná vec. V návrhu, ktorý dostaneme od komisie, musíme mm, naozaj e, vychádzať z tej druhej verzie návrhu záverov. Musí tam byť ten článok 15.3. Pokiaľ je tú 12, e, tak e, e, aká suma by išla Turecku? Ďakujem. Je vais simplement le montant de 2018. Je to suma z roku 2018, kým dôjde k inej dohode. Dobre, takže e, rada e, by malo byť, by e, byť pochopenie. Takže ďakujem za túto diskusiu. E, ďakujem za to, že ste si vypočuli, čo sme tu hovorili. E, parlament má svoju pozíciu a e, každý z vás e, vás poprosím, aby ste komunikovali aj prostredníctvom sociálnych médií, s novinármi, aby ste Eh, aby ste aj s národnými vládami, vládami o tom hovorili, ako to vyzerá, pokiaľ ide o rozpočtový akt, pokiaľ ide o ich celkový prístup. Eh, budeme pokračovať eh, o 15. O 15. ospravedlňujem sa, najprv povedal predseda 14.30. 15 Pardonnez-moi, moi j'ai 14h30 ici.